Príslušné grécké orgány ma informovali o žiadosti e, zrušenia imunity pána Spirosa Danelisa. Táto žiadosť sa posúva na náš právny výbor. Právny výbor na zasadnutí 17. decembra 2012 e, v zmysle článku ktorý e, preveril mandáty nových členov. Tieto boli vyhlásené aj za platné. Týka sa to pani Justiny Vitajskaute od 1. 21. novembra 2012 a pani Monika Panajotova s efektom od 6. decembra 2012.